komisárovi Kalnietemu aj, um, že tu tak dlho ste vydržali a týmto je e, schôdza Európskeho, plenárna schôdza Európskeho parlamentu prerušená.